budúcnosť. Avšak nemali by sme si vybrať možnosť čiernej, čiernej budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Tým je ukončená táto rozpráva. No a 12.00 sa bude hlasovať a teraz za ďalšou témou našej, našeho no, dopoludňa je otázka na ústne zodpovedanie z výboru pre a životné prostredie pre komisiu 6. Svetové fórum o vode. No a ako prvý dostáva slovo Richard Zeber na 5 minút. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako Európsky parlament sme prijali uznesenie pre 6. Svetové fórum o vode, ktoré sa tento týždeň uskutočňuje v Marsej. Bohužiaľ, mnohé kolegyne, kolegovia sa nemohli zúčastniť, keďže je plenárne zasadnutie, ale chcel by som pripomenúť, že sa jedná o 6. Svetové fórum, fórum o vode a chcel by som pripomenúť, že máme uznesenie OSN z roku 2010, ktoré sa zaoberá ľudskými právami a právom na vodu, a hygienu. A myslím, že to malo byť, malo byť východisko nášho uznesenia, našich úvah. Ale dovolte mi teraz pripomenúť pár čísiel. No, modrá, na, na, na, na, zem, zem alebo zemský povrch tvorí a väčšina vody a slanej vody, len 2,5% a je sladká voda. No a väčšina sladkovodných zdrojov je uložená v podzemí, no a človek má prístup len k 1%, to je 200 tisíc kubických kilometrov, no a 60% z toho sa už využíva. Tiež vidíme, že spotreba vody na celom svete eh, stúpa dvakrát tak rýchlo ako počet obyvateľov. Treba sa na tým tiež zamyslieť a treba si zamyslieť a treba sa zamyslieť nad tým, ako zaistiť dostatok vody. No a podľa čísel OSN približne 70% eh, sa vydáva na zavlažovanie v polnohospodárstva, 20% v priemysle sa využíva a eh, zvyšok v domácnostiach. Rovnako sú, eh, konštatujeme, že v rýchlo sa rozvíjajúcom svete sa rýchlo zväčšujú mesta, no a prognózy znejú, že tejto časti sveta do roku 2050 môžeme očakávať 50-percentný e, nárast spotreby vody. Keď sa pozrieme na, a pripomiem si, si čísla, že v roku 2050 približne e, bude na Zemi žiť 9,3 miliardy ľudí a budeme potrebovať 70 viac potravín, tak ste nie je ťažké e, predstaviť si, aká záťaž bude na vodu a spotreba vody. Ale okrem toho máme aj pozitívne signály Dosiahli sme cieľ, prvý mileniový cieľ rozvoja, prístup k eh, pitnej vode eh, v roku 2015 dosiahneme možno už 92%. Ako som už povedal, v oblasti hygieny ešte nie sme tak ďaleko, ale to ukazuje jasne, že ak chceme pokračovať dosahovať úspechy pri riešení eh, našich víziev spojených s vodou, treba ehm, sledovať hospodársky vývoj a pretože tieto ciele boli možné len v súvislosti s zmenami v Indii a Číne. Bohužiaľ v Afrike neboli, nebolo veľa pozitívnych zmien. No a ja vnímam tiež, dobre, že hlavné mote 6. svetového fóra o vode je znie Time for Solutions, čas na riešenia No už prijali sme už veľa uznesení a teraz je čas, aby sme ich zmenili na realitu. No a Svetové fórum o vode sa to chystá vypracovať 6 kľúčových priorít s troma cieľmi. A poprvé zabezpečiť blahobyt pre ľudí, po druhé, aby zostala naša planéta modrá a po tretie, prispieť hospodárskému rozvoju. Takže čo robíte na to, aby sme dosiahli tieto ciele? My sme sa nad tým eh, zamysleli. Nuž, poprvé myslím, že je veľmi dôležité, aby sme eh, zlepšili informovanosť. Ešte stále nemáme dostatok eh, údajov o vode, a, a, a, koľko je spotrebiteľ, aká, aká je miera znečistenia vody, a, ako, aká, ako fungujú kanalizačné systémy a tak ďalej a ďalej spádové oblasti riek, to je základný koncept rámcovej smernice, je k tomu aj rezolúcia OSN, to je centrálna otázka, teda aby štáty spolupracovali a vieme, že v mnohých oblastiach voda je kameňom sváru, no ale je dôležité vnímať vodu tiež ako príčinu pre mierovú politiku. Rozhodujúce je, aby rozhodňatia v budúcnosti zohľadňovali otázky relevantné pre vodu, to sa týka priemyslu, polnohospodárstva a tiež priemyselné produkcie. Nesmieme zabúdať, a tým sa dostávam nakoniec, na to, že voda má veľmi silný, silný regionálny element. V niektorých oblastiach je veľmi málo, v niektorých zase viacej a preto nejaký univerzálny princíp v oblasti prevodu nemá čo hľadať. Ďakujem pekne. Pán Zajber, komisárka, máte slovo. Kolegyne, kolegovia, Janez Potočník tu nemôže byť a preto ma požiadal, aby som ho nahradila. Ja tak veľmi rada urobím, pretože ja sama som už mala príležitosť zúčastniť sa rokovaní na svetovej forme, svetovej fóre o vode. No a k vašim otázkam. Ja by som chcela pripomenúť ministerské, ministerskú deklaráciu bola vypracovaná v spolupráci s francúzskom komisiou a zastupcami štátov. Komisia už vypracúva niekoľko desaťročí komplexnú politiku pre vodu. Od roku 2000, keď bola prijatá rámcová smernica o vode, tak sa zameriavame na do roku 2015 vytvorenie štatútu všetkých, všetkého vodstva v Európe. No a to by spojilo všetkých aktérov, aby sme riešili všetky problémy európskeho odstva. No už e- Európa bude aj celosvetovo presedovať tieto ciele. Aj napriek našim snahám a ciele a politiky pre vodu sú stále e, veľmi komplikované. Súvisí to s kvalitou aj kvantitou vody treba hľadiť dopredu na zraniteľnosť systémov z na klimatické zmeny. Komisia predložila na Svetovom fóre o vode webovú platformu, čo je jedno z konkrétnych riešení, ktoré sa sústredí na problematiku vody, ako záplavy alebo suchá na svetovej úrovni Európska únia vyvinie maximálne úsilie, aby sme podporili integrovaný, integrované riadenie, riadenie a management povodí riek. Po tretie, rada by som chcela hovoriť o našom pláne, ktorý bude reagovať na súčasné výzvy. Bude obsahovať dopodovú štúdiu a navrhne e, opatrenia v 7 e, konkrétnych oblastiach e, využitie pôdy, a ďalej odporúčania pre ceny vody a ďalej cieľe efektivity pre vodu na to, aby sa prijali ciele na úrovni EÚ a sektorálne ciele, čo sa týka inovácií a tak náš plán bude doplnený plánom spolupráce s aktérmi, partnermi. Rovnako budeme hľadať eh, cesty, ako zlepšiť, ako zlepšiť riadenie. A budeme preskúmať potenciál burávania byrokracie. Budeme sa snažiť zlepšiť štatistiku v všetkých aktivitách a využívania vodných zdrojov a vypracovanie cestovnej mapy pre výskum vody. No a tiež budeme posilňovať a problémy s prístupom k vode, k hygiene. A s na výsledky konferencie Rio plus 20 a to sa prejaví v integrovanom riadení a spotreby a prístupu k vode v rámci našej iniciatívy. Deklarácia ministrov na Svetom fóre o vode doplňa oznámenie komisie agenda pre zmenu tým, že sa zdôrazňujú e, otázky, ktoré sú dôležité e, pre rozvojovú politiku. Ďakujem pekne, komisárka. To s tom politikou Ďakujem pekne a pokračujeme s rozpravou v mene politických skupín ako prvá za EPP vystupí Sofie Okony 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani komisárka, vážené kolegyňa, a kolegovia. Prístup k vode a jej ozdravenie je podľa nás rozhodujúcou otázkou. Z tohto dôvodu som bola veľmi spokojná, že som sa mohla pridať ku kolegovi Richardovi Zéberovi v príprave uznesenia o Eh, tom, o čo ide na Svetovom fóre o vode. Sú tu podmienky života. Eh, ja pochádzam z regiónu, eh, kde v Burkina Faso nebola ani voda, ani elektrický prúd. Videla som tam obyvateľstvo, ktoré žilo v problémoch bez vody, boli tam mnohé choroby detské a Prvý mileniový cieľ uh, bol dosiahnutý, toho sa veľmi teším, ešte pred tým plánovaným dátumom 2015, čiže uh, časť obyvateľstva, ktorá nemala uh, prístup k vode, bola znížená o polovicu od roku 1990 a uh, teda uh, je to vynikajúca správa aj v roku 2010 sa opäť tento počet, počet znížil. Uh, Nikdy sa netreba vzdávať, to je jasným signálom. Som teda rada e, z tohto uznesenia a vypichla by som z toho tri veľké myšlienky. Poprvé, ako som povedala, treba realizovať všetko preto, aby sme dosiahli miléniové cieny OSN, najmä čo sa týka problematiky ozdravenia. E, pokiaľ ide o riadenie vody v hydrologických bazénoch, E, treba riešiť znečistenie pri zdroji vopred, nie až e, neskoro. A mali by sme uplatňovať princíp, ktorý sa uplatňuje vo Francúzsku, aby sa teda e, riešili tieto problémy s vodou. Ďakujem pekne. A teraz za socialistov a demokratov vystupí pani Daciana Octavia Sarbo. Nech sa páči dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Tá, toto uznesenie Európskeho parlamentu vysiela jasný odkaz Svetovému fóru o vode. Voda je zdroj, o ktorý sa musíme deliť. Nie je to nejaký tovar, ktorý má byť biznisom pre menšinu. Pitná voda je ľudské právo toto je hlavný politický odkaz, ktorý by som chcela, aby Európska únia vyslala do Marsej. Navrhované uznesenie hovorí aj o iných dôležitých prvkoch, e, napríklad e, veľmi dôležité je využitie vody. V polnospodárstve 70 vody, ktorú využívame z prírody, sa využíva v polnospodárských činnostiach. V niektorých krajinách je tento port, toto percento až 80 či 90 Prístup k vode môže byť zaručený len s pomocou e, využitia e, väčších e, metód, ktoré využívajú menej vody, napríklad nejaké väčšie zavlažovanie. A musíme využiť aj túto modernú technológiu. Chceme podporiť Ponsvara VU, ktorí využívajú tieto nové metódy a chceme odbúrať prekážky s ktorými sa potýkajú eh, polnospodári v tretich krajinách. 70 vody z prírody ide do polnospodárstva a predsa 30 dokážeme ešte vyplýtvať. Vyplýtvame teda veľa vody eh, pri eh, produkcii potravín až po spotrebu. A toto súvisí s ďalšími globálnymi problémami, ako je napríklad potravinová bezpečnosť. Tak ako aj tie témy súvisiace s biodiverzitou a s klimatickými zmenami. Aj tu musíme mm, vynakladať medzinárodné úsilie, ktoré zvládne tento globálny problém. Dúfam, že roková, teda negociátori Európskej únie dokážu v Marsej presadiť eh, tento signál. Ďakujem pekne. Eh, ďakujem za skupinu liberálov a demokratov. Vystúpi pán Gerbrandy dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď ide o vodu a o to, aká dôležitá je voda v celosvetovom pohľade, tak eh, často sa spomína e, riaditeľ Svetovej banky z 90. rokov, ktorý hovoril, že keď v tomto storočí sa vojny viedli o ropu, budúce vojny budú vojny o vodu. No To je žiaľ prognoza, ktorá uh, nás naplňa obavami. Ak No na, na jedno sa často zabúda. To, okrem toho povedal, že um, musíme lepšie riadiť tento vitálny zdroj. <clears throat> Ide o obnoviteľný zdroj, tú vodu môžeme používať stále znovu, ale musíme s ňou vedieť zaobchádzať. No a o to ide v Marseille O to pôjde v júni na schodzi Rio plus 20. Na tohto roku bola zverejnená správa OSN o vode a tiež je trošku alarmujúca, aj keď nie taká deficitická, nepozerá sa na všetko veľmi čierne, aj keď sú tam samozrejme kritické prvky, napríklad, že sa nadmerne využíva spodná voda, to je problém v Číne, na Blízkom východe, v Kalifornii a v iných častiach sveta je to obrovský problém. A určite sa tým treba zaoberať, ako aj úlohou polnospodárstva e, pri využívaní vody, ale sú aj ďalšie oblasti, ktoré sú dôležité. Včera dánske predsedníctvo uzatvoril dohodu s Čínou a síce, že viac technológií sa bude exportovať do Číny v nadchádzajúcom ročí. Čína investuje 500 miliónov eur do mm, e, mm, manažmentu vody. A to je hospodársky faktor, to je toto vodné hospodárstvo. A my v Ríu sa musíme dohodnúť, musíme mm, sa postarať o to, aby sa to medzinárodne riadilo o mnoho lepšie než v minulosti. V mene zelených a Európskej aliancie Michel Rivázy. Ďakujem, pán predseda. Ja najprv ešte taký dobrý bod chcem povedať. Táto, toto uznesenie o vode ukazuje dobré úmysly Európskeho parlamentu, ale chcem zdôrazniť niekoľko problémov. Najprv, čo sa týka riadenia vody. Momentálne v Marse je to Svetové fórum o vode. A veľmi sa kritizuje tento konflikt zájmov medzi predsedom tohto Svetového fóra, to je pán Louis Fouchon, ktorý zároveň je predsedom Eh, vlastne vodospadskej spoločnosti v Marse, ktorá je pobočkou Veolie. Čiže mm, je tam aj komerčný záujem, nielen verejný záujem, aby voda bola svetovým eh, verejným zdrojom. Riadenie vody je naozaj veľmi dôležité, aby eh, tam nedošlo k nejakému k nejakej privatizácii. Tento fór, toto fórum ukončilo uh, svoje rokovania uznesením, deklaráciou, uh, Eh, ktorá varuje aj pred privatizáciou vodných systémov. To je problém na európskej úrovni, ale aj na úrovni krajín AKT. Druhý problém je voda a zdravie. Keď vieme, že 88% chorôb vo svete e, by sa dalo riešiť e, konzumáciou zdravej pitnej vody a tak ďalej, e, naozaj treba investovať do spracovania odpadov, odpadových vôd, ktoré vychádzajú z priemyslu a ktoré sa vracajú do prírody. A posledná vec, voda a energia nemôžeme nahradiť vodu. Viete, že problém e, napríklad toho bridlicového plynu e, by e, mohol riešiť napríklad problém s nečistenia ropnými škvrnami, ale potom napríklad v Kanade v vidíme, že aj tá spodná voda môže byť znečistená, čiže ak by sme sa zamerali na kvalitu vody, musíme sa na ňu zamerať na všetkých úrovniach. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne v mene ECR. Výstupy Miroslav Ovský na minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. E, A viete, ja som v tomto parlamente často vnímaný ako kritik existujúcej politiky v oblasti životného prostredia, ale v prípade vody sa rozhodne veľmi silne pripájam ku všetkým svojim predrečníkom. Voda ako zdroj, ako svetový problém, jej úbytok, nedokonalé zaobchádzanie s vodou, nedostatočná ochrana vôd v niektorých častiach sveta. To sú veľmi závažné problémy. Takže podporujem exist- konferenciu, podporujem návrh uznesenia. E, snáď s jednou drobnou výnimkou nám sa možno omylom do uznesenia dostala veta, že prehlasujeme, že voda je spoločným bohatstvom celého ľudstva, čo je pravda a nemala by teda byť zdrojom zisku. No, keby sme podporili túto vetu, tak som presvedčený, že to môže veľmi vážne odpor- o- ohroziť vodné hospodárstvo vo väčšine členských štátov a preto podporujem veľmi intenzívne e, pozmeňovací návrh Richarda Zebera, aby sa e, doplnilo slovo nelegitímneho zisku. Ak sa toto slovo e, e, e schváli, budem veľmi postený, ak budem môcť podporiť túto správu. Ďakujem pekne. Mm, ďakujem kolega Úsky. A následuje pani Matias na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám tu jeden príklad. V Portugalsku sa s európskymi verejnými prostriedkami zabezpečuje, že 98 e, zásobovania vodou je zabezpečené a 90% je to v prípade kanalizácií. Tieto investície boli možné vďaka portugalským daňovým poplatníkom, ale teraz sa začína voda privatizovať a myslím, že toto je jasný príklad toho, že v oblasti vody nepostupujeme správne, či už v Portugalsku, v Európe alebo v celom svete. Voda sa stáva tovarom, ale voda nie je obchodný tovar, voda je verejný statok. Je to mm, nedostatkový statok a všetci by mali mať vodu k dispozícii, nie len tí, ktorí za ňu vedia zaplatiť. Vodu musíme zachovať, nie plitvať ňou. Voda je právo, ľudské základné právo. A snažiť sa e, zarábať na vode, to je ako keby e, sa predával e, vzduch v plastových sačkoch. Ďakujem pani kolegyňa Matias, následuje pán kolega Paška

upraviť úsporné zaobchádzanie s vodou. Som vďačný kolegovi Zéberovi, že v tejto súvislosti spomínal smernicu z oktobra 2000, tzv. rámcovú smernicu o vode, ktorá má upraviť vodné hospodárstvo v povodiach riek. Ehm, majú sa prispôsobiť napríklad poplatky za pitnú vodu a stočné, e, aby sa odmeňovalo e, úsporné zaobchádzanie s vodou. Pani komisárka, sú viaceré krajiny, ktoré už 12 e, rokov e, neimplementovali túto rámcovú smernicu. Do 2009 sa mala táto e, smernica implementovať a viaceré krajiny, medzi nimi moja krajina, Rakúsko, neimplementovali túto smernicu do roku 2009. Komisia by mala klásť veľkú, veľký dôraz a mala by sledovať implementáciu tejto smernice, ale aj pri všetkých nedostatkoch, ktoré sa nájdu pri každom uznesení, musím povedať, že toto uznesenie je správne a že vysiela správny odkaz tomu 6. svetovému fóre o vode, čiže budem s tým súhlasiť. Ďakujem pekne, pán kolega Štádler. A nasledujú ďalší zapísaní rečníci. Najprv na 1,5 minúty kolega Sonik. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že len málo kto si uvedomuje, že 40 ľudstva nemá prístup k pitnej vode. Miliarda mm, ľudí pije e, vodu, ktorá nie je zdravá, ktorá nie je pitná. Voda je dôležitá pre potravinovú bezpečnosť, pre polnohospodárstvo. Musíme teda vodu zachrániť. A toto je e, krok smerom k boju proti chudobe. Musíme si tiež pripomenúť, že e, prístup k čistej vode je základným ľudským právom, tak ako to aj uznávajú deklarácie a dokumenty. Musíme si uvedomiť, že ľahký prístup k vode respektíve ten čas ľahkého prístupu k vode už vypršal, čiže musíme toto uznesenie podporiť e, a musíme sa postaviť tejto výzve spolu s demografickou výzvou, že je nás na svete stále viac. Myslím, že všetci si uvedomujeme tento problém a keď budeme o tom hovoriť, tak e, aj verejná vienka bude e, na to lepšie reagovať. Musíme podporiť naozaj e, celosvetovo túto problematiku, lebo len tak dosiahneme hmatateľné výsledky. Ďakujem, pán kolega. Sonik, kolega Párňo na jednu minútu. Pán predseda, pani komisárka, dámy a páni, pri príležitosti tohto uznesenia by som v prvom rade chcel nadniesť dve témy. Jedna sa týka vodného hospodárstva vo svete v Európe a potom je tu otázka na komisiu, e, aby teda tieto právne akty nám umožnili venovať sa skutočným výzvam. Ide tu o to, že voda e, bude e, veľkou témou 21. storočia. Musíme na to nájsť správne odpovede vo svete aj v Európe. Vidíme rizika, pokiaľ ide o hospodárenie, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť. A pri príležitosti tohto fóra, e, ako pripomenula kolegyňa Rivázy, Príliš veľa sa to venuje len komerčným témam e, tieto diskusie v Marsej. Otázka teda, prečo tu nie je koherentnosť medzi riadením, hospodárením s vodou a zdrojmi a napríklad spoločnou polnospadskou politikou, pretože nič v reforme spoločnej polnospadskej politiky sa zdalivo netýka tohto vodného hospodárstva, tak ako povedala kolegyňa Sarbu. Čiže potrebujeme naozaj odpovede. Ďakujem pekne, pán kolega Párňo a nasleduje pán kolega Görens na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Význam témy a význam pre rozvoj by si zasloval, aby sa do tejto rozpravy, do jej prípravy bol zas, zapojil príslušný výbor parlamentu. Voda e, je nedostatkovým zdrojom, voda je znečistená a musíme to zohľadňovať e, aj pri všetkých politických kontaktoch a partnerských kontaktoch s krajinami mimo EÚ. E, je to verejný zdroj nevyhnutný pre prežitie ľudstva a nemôže sa s ním nakladať ako s nejakým obyčajným tovarom, preto by bolo vhodné, aby sme tu mali nejaké zábezpeky na dodržiavanie tohto princípu. E, činnosť podnikateľov, ktorá prispieva k budovaniu infraštruktúry zásobovania vodou alebo E, všetky e, tieto aktivity, ktoré pomáhajú dostať vodu k ľuďom, to e, zodpoveda tomuto princípu. Ďakujem, kolega Görens. Pán kolega Ferreira. Ďakujem pekne, pán predseda. V júli 2010 valné zhromaždenie OSN po dlhom boji schválilo uznesenie, v ktorom sa ako ľudské právo uznáva právo na zásobovanie vodou a prístup pitnej vode. Rezolúcia OSN vyzýva štáty a medzinárodné organizácie, aby dali k dispozícii finančné prostriedky na technologický transfer aby bola voda prístupná. Nebolo jednoduché prijať tento text a nie je to náhodou, že niektoré štáty, aj členské štáty EÚ, najprv hlasovali proti a potom sa zdržali hlasovania. Tento text OSN je silný a možno niektorí by chceli taký nejaký dvojznačný prístup k tomu, e, čím by sa otvárali naozaj e, brány pre všetky tieto veľké vodné spoločnosti a e, veľké kartely. My potrebujeme záruku v tento do, dôležitý verejný statok. Ďakujem kolega Ferrera. A teraz pani Gutierrez Cortines. Ďakujem pekne, pán predseda. Tento problém sa ma týka a síce, že pre mnohých voda nie je obnoviteľná, ale niekedy obnoviteľná je, niekedy nie voda sa vracia naspäť do pôdy, ale nevždy e, na rovnaké miesto, napríklad v stredomori strácame vodu, ktorá potom sa vracia vo forme dažďa v Rakúsku a preto komisia sa musí sústrediť <clears throat> na nové dohody. Myšlienka, že rieka by sa mala, rieky by sa mali riadiť uniformným spôsobom, by sa mala posilniť Musíme zvýšiť medzinárodný aspekt, napríklad Turecko. To je dôležitý prípad. Ale v, v kontrole vodných povodí sme veľmi slabí. Sú tu nové technológie. Veľmi často voda je skrytá a to sa musí odrkadliť v disponibilných technológiách. Myslím si, že vzťahy medzi poľnohospodárstvom a vodou sa musia revidovať. Nie preto, že niektoré produkty sú náročnejšie na vodu, iné nie, tak na to dáme e, cenovku. Napríklad kukurica, tá má veľkú spotrebu vody, A to sa musí odzrkadliť v plnohospodárských cenách. A, a to je len taká úvaha, ktorú by sme sa mali uberať. Pani Gutierrez, ďakujeme. A teraz pani Estrela na minutu. minutu. Ďakujem, pán predseda. Je kľúčové, aby sme diskutovali o kvalite a kvantite vody a dopade klimatických zmien na vodu. Už tento dopad vidíme kvôli poklesu zrážok v mojej krajine koncom februára 68% krajiny trpelo silným suchom a 32% trmelo e, extrémnym suchom. To je katastrofa. E, sucha a povodne zabíjajú viac ľudí ako všetky ostatné prírodné katastrofy a pokiaľ ide o vodnú krízu, kvality a kvantity, to je dopad zneužívania e, vodných zdrojov. Nie je to prirodzené, je to problém riadenia a Európska únia uznáva, že je nevyhnutné rozvíjať etický, korektný systém riadenia vody. Voda <clears throat> sa mrhá sa ňou, plitvá sa ňou, voda je verejný statok, ale je obmedzený nie všetci majú k nej prístup za férovú cenu. Nie je to produkt, ktorý e, vedie k, pro, k špekuláciám. Problém je s odpadom a s obmedzenými zdrojmi. Ďakujeme. Pani Estrela, na minútu pani Veržia. Ďakujem, pán predseda. 6. Svetové fórum o vode prebieha. Hlavní aktéry trhu s vodou sa tam nachádzajú teda jednotná platforma, tak ako to hovorí naše uznesenia. Okrem tohto alternatívneho fóra je tu otázka práva na vodu, pretože vodo, voda nie je ako ostatné statky, je zásadná pre život nie len ľudských bytostí. Voda nepatrí nikomu. Nemôžeme si ju privlastniť ani verejne, nemôže byť zdrojom zisku Eh, chybné je riadenie zdrojov vody ľuďmi a súkromno-verejné partnerstva. Toto je dramatické. Voda je čoraz drahšia bez toho, že by sa zlepšovala jej kvalita. Mali by sme si klásť otázku ohľadom zodpovednosti Európskej únie nie len v oblasti verejnej služby. Je na čase reagovať, mať globálny prístup a z mojej strany som rada, že vo Francúzsku množstvo oblastí Eh, si berie naspäť eh, kompetenciu riadiť vodné zdroje. Ďakujeme pekne, pani Veržia. A tá rozpráva pani Nikolesku. Pán Nikolesku. <clears throat> Ďakujem pekne, pán predseda. Svetová populácia, pokiaľ ide o jej počet, presiahla 7 miliard potravinové potreby sa zvýši 80 do roku 2050, to znamená nárast od 119 v používaní e, vody v poľnohospodárstve, čo už predstavuje 70 celkovej spotreby vody. E, uznesenie hovorí veľmi správne o tom, že technologický pokrok by mohol posilniť efektívnosť využívania vody a zdôrazňujú dôležitosť e, potrebného vybavenia, potrebných nástrojov. E, sú tu pozitívne veci, ktoré by mo- sa mohli zapracovať tým, že sa budú širšie používať e, geneticky modifikované e, zdroje. To umožní chrániť životné prostredie a šetriť vodou. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Nikolesku, pani Smolková. Ďakujem pekne za slovo. Prístup k pitnej vode v mnohých krajinách vo svete je veľkým problémom

Náš národný básnik De Castro hovoril o týchto riekach a o prameňoch. E, žiadny iný región na svete nemá takú infraštruktúru a mm, občania platia veľmi draho za vodu voda z priehrad sa nedostáva k spotrebiteľom a v tomto kontexte je nevyhnutné vytvoriť nový model riadenia vodných zdrojov. Musíme sa zamerať na udržateľnosť. Voda nie je len výrobný faktor, je to ekosociálny faktor, je to verejný statok. A nová kultúra v oblasti vody je spojená so zachovaním kvality vody. Musíme zachovať rieky a zaručiť e, zdroje, pokiaľ ide o efektívnosť, pokiaľ ide o riadenie. Pán predseda prerušil rečnícku. Ďakujem. Pani Sinclair. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam medzinárodný dialog e, v Marsej o vode. Je dôležité, aby všetky rozhodnutia v členských krajinách aj v OSN produ- stimulovali kvalitu vody. Voda je spoločný statok, je zásadná pre ľudský život a áno, je to ľudské právo. Nemali by sme to využívať na zisk. A niektoré veci sú zdrojom obav. Členské krajiny musia investovať e, do, z, kapacít na skladovanie vody, hoci Národná únia farmárov v Británii nemá takéto riešenie a v reforme EÚ, čo spomínali moji kolegovia, nie je o tom zmienka. Európska únia hovorí jednostranne, netýka sa to celoplošne, celoplošne všetkých. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Sinclair, pani Jordan život ľudí je spojený s vodou, nemôžeme bez vody prežiť viac ako niekoľko dní a pokiaľ ide o dodávky vody, myslím, že nemáme dostatok pozornosti, ktorá by sa venovala tomuto aspektu v Európe. väčšina obyvateľov nečeli tomuto problému, ale v tretích krajinách a medzi chudobným obyvateľstvom tento problém je. Aj pokročilé spoločnosti majú tieto problémy kvôli nárastu počtu obyvateľov, odlesňovaniu a kvôli neudržateľnému rastu. E, tento problém je čoraz väčší, nesmieme ho zanedbávať, nesmieme prehliadať globálne zmeny. Moja krajina Slovinsko v oblasti vody je jedna z tých, ktorej situácia je najlepšia, ale boli tu suchá, ktoré majú vplyv aj na nás. A podporujem to, čo povedal náš spravodajca pán Zeber a síce, že sa musíme viac sústrediť na tento problém. Ďakujem. Na záver spontánna rozpráva pani Klas. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Čoraz tie konflikty o vodu jasne naznačujú vážnosť situácie. Bez vody neexistuje žiaden život. 900 miliónov ľudí ešte stále nemá prístup k čistej pitnej vode a 2,6 miliardy, vody, 2,6 miliardy ľudí nemá dostatočné vodné zdroje. Prístup k čistej vode je základné právo. A vyžaduje sa to zodpovednosť všetkých. A hlavná myšlienka našej politiky pre vody sú princíp znečisťovateľia alebo to, to spôsobuje. No a technologický transfer pre inovácie v oblasti čistenia vody teda poskytnúť už ročne sa veľa špinavej vody, znečistenej vody dostáva do vodstiev. No ale často sú tam dôležité látky, napríklad fosfaty. E, e, hygiena to je tiež e, kľúčový pojem pre kľúčový pojem pre budúcnosť. Už rokovania ako v Marse nás musia posunúť ďalej. Ďakujem pekne, kolegyňa Klas. Na, na záver dostala slovo ešte pani komisárka, nech sa páči. Ďakujem pekne. Tri veci. Najskôr pani Rivesi hovorila o požiadavke privatizovať vodné zdroje. Komisia nepr- nepredložila žiadnu takú požiadavku. Európska legislatíva o vody je neutrálna, pokiaľ ide o poskytovateľov takýchto služieb. Toto je v kompetencii členských krajín. Pán Štadler hovoril o problémoch implementácií rámcovej smernice o vode. Myslím si, že to je relevantné. Nedávno hlavy štátov systematicky diskutovali o potrebe lepšie implementovať tieto veci v Európe, keď e, sa predloží plán, o ktorom som hovorila na začiatku, tak aj tam budú obsiahnuté myšlienky o tom, ako zlepšiť e, environmentálnu legislatívu v Európe. A k pánovi Parňo, voda bude čoraz viac problematická a nepriamo sa to rieši aj v pilote 3 pán Parnio, ale máte pravdu a som si istý, že Európska únia a parlament bude diskutovať s relevantnými komisármi a tento bod sa vráti naspäť pánovi Potočníkovi, ako aj ostatné veci, ktoré sme dnes spomínali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani komisárka Hedegaard. Tým sa dostávame na záver tejto diskusie a na záver eh, uznesenie sa predložilo zo strany